Dámy a páni, chcel by som vám tu, vás tu srdečne privítať. Začíname trošku neskoro, ale mám dojem, že dnes sa nám veľmi ťažko podarilo dostať všetkým do Bruselu, pretože tu máme polnohospodárov, ktorí nám trošku zablokovali Brusel. Veľmi vás tu srdečne vítam. Pokiaľ ide o oznámenie, nemám tu v podstate nič nové zrejme zajtra príde niekoľko informácií, pretože dnes popoludní sa stretneme s koordinátormi. Chcel by som privítať generálneho riaditeľa pre výskum, pána Jose Manuela Silvu Rodrígueza, tu u nás. Dúfam, že som správne prečítal vaše meno, takže vás tu vítam a ďakujem vám, že ste sem prišli. Chceli by sme využiť tú príležitosť a vymeniť si s vami stanoviska. Dúfam, že nám predstavíte monitorovaciu správu. Pán rejiteľ, máte teda slovo a môžete začať. A potom, kolegovia, vy budete mať zase príležitosť pýtať sa ho. Vítajte, máte slovo. Vážený pán predseda Royal, Vážení podpredsedovia, dámy a páni, členovia výboru ITRE, ďakujem vám za tú príležitosť, ktorú ste mi poskytli na to, aby sa vám prezentoval druhú monitorovaciu správu z jedného rámcového programu pre výskum rok 2008, keďže sa teraz e, v tomto novom volebnom období stretávame poprvýkrát na to, aby sme si vymenili názory Chcel by som vás všetkých pozdraviť, tých, ktorých som ešte osobne nepozdravil. A chcel by som hovoriť e, aj o ďalších témach. E, konkrétne vybral som tri témy, ale samozrejme som otvorený e, v debate aj na ďalšie otázky. Tie tri témy, ktoré, ktorým by som sa chcel venovať okrem monitorovacej správe, sú rozpočtové plnenie 7. rámcového programu, zjednodušenie a spoločné technologické iniciatívy. Ako určite dobre viete, predovšetkým tí, ktorí ste tu vo výbore ITRE už dlho, pán komisár Potočník prezentoval v marci tohto roku v Štrasburgu prvú monitorovaciu správu A dnes som to ja, kto má teda tú čest prezentovať vám e, druhú monitorovaciu správu. Nechcem sa príliš detálne venovať e, obsahu správy, ale chcel by som sa dotknúť e, najdôležitejším témam, ktoré tu máme. Správa sa zakladá na súbore ukazovateľov a tieto ukazovatele sa týkajú e, rôznych tém v súvislosti s implementáciou programu. Mali by sme spomenúť profil účastníkov, kvalitu procesov hodnotenia, ako aj použitie nových nástrojov v programe. Nový systém e, monitoringu je tiež jedným z hlavných nástrojov novej hodnotiacej stratégie. Vďaka systematickému používaniu týchto ukazovateľov e, počas dlhých rokov alebo počas rokov budeme môcť vykonať e, podrobnú analýzu implementácie týchto ukazovateľov a to nás povedie k skutočnému hodnoteniu. A tiež musím dodať, že je to poprvýkrát, čo sa robí také detailné hodnotenie e, rámcového programu. Ako už som povedal, chcel by som zdôrazniť najdôležitejšie, e, najdôležitejšie témy a začnem predkladaním návrhov. Počas prvých dvoch rokov programu sme dostali asi 25 tisíc žiadostí, približne so 150 tisícmi úča účastníkmi. A naozaj tie čísla sú veľavravné. Z týchto žiadostí 5500 bolo schválených s celkovým príspevkom Európskej únie asi 10 miliónov eur Tie boli nasmerované približne asi 33 tisícim účastníkom. To je troch, to je niečo viac než 20 všetkých účastníkov. Poprvýkrát predkladanie návrhov sa spustilo e, jeden týždeň pred e, začatím e, rámcového programu konkrétne 22. decembra 2006. Eh, eh, myslím, že tieto veci sú nám, sú nám už veľmi dobre známe a eh, ktoré je teda ale dôležité si pripomenúť. Ako už viete, Rámcový program je otvorený všetkým e, univerzitám, výskumným centrám, malým a stredným podnikom, nadnárodným podnikom, verejným e, správam, národným, regionálnym a dokonca aj fyzickým osobám. Tie najfrekventovanejšie sú výskumné centrá Eh, alebo respektíve teda mm, centra výučby, ako sú univerzity alebo stredné školy. Čo sa týka malých a stredných podnikov, eh, viete, že tieto sú veľmi dôležité a konkrétne predstavujú 15,5 Mm, účastníkov počas prvých dvoch rokov rámcového programu viac než dve tretiny týchto malých a stredných podnikov sa zúčastňujú programu e, v rámci e, sekcie spolupráca a viac než jedna štvrtina v programe e, kapacity. Pozrime sa ešte trošku viac na tie údaje o účasti a pozrieme sa na medzinárodný rozmer, treba zdôrazniť, že máme najviac medzinárodný výskumný program e, na celom svete. 136 krajín je zastúpených v činnostiach rámcového programu. A v rámci tzv. tretich krajín Tie najdôležitejšie sú Rusko, Brazília, India, Čína a Spojené štáty. Čo sa týka politík rovnosť, rovnosti e, čo je teda tiež veľmi dôležitá téma, 21,6 hlavných e, výskumníkov alebo šéfov tímov e, boli ženy a pri akciách Marie Curie toto percento stúpa až na 35,4 Ako viete, politika rovnosti predstavuje jednu z priorít pre komisiu a môžeme vás ubezpečiť, že naďalej e, budeme tejto oblasti venovať veľkú pozornosť. Teraz by som vás chcel informovať tiež o jednej téme, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a to je systém hodnotenia. Je to jeden z pilierov nášho systému. Už pri jednom z mojich predchádzajúcich vystúpení som vám eh, vysvetlil, akú dôležitú, aký význam pripisujem hodnoteniu a nezávislosti hodnotenia. Povedal som, že nikdy by som neprezentoval výboru e, iné priority, ktoré by neboli teda také dôležité, ako, ako je táto. Takže kvalita procesov hodnotenia, ako som povedal, je veľmi dôležitá a zhodnotili sme ju, respektíve bola zhodnotená ako excelentná alebo e, uspokojivá zo strany 98 hodnotiaci, ktorí sa zúčastnili na procese e, výberu počas roku 2008 ale ešte dôležitejšie je to, že 96,5 týchto hodnotiacich považuje naše procesy hodnotenia za rovnako dobré alebo dokonca ešte lepšie než tie národné. A myslím si, že to musíme brať naozaj do úvahy a e, môžeme na to byť aj hrdí v rámci tohto 7. rámcového programu. Je veľmi pozitívne, že náš proces výberu plní alebo splňa také vysoké kritéria kvality. Tieto vysoké e, štandardy boli tiež potvrdené výsledkami odvolaní sa alebo odvolaní na voči rozhodnutiam hodnotenia, to, čo nazývame tzv. redress procedure. Približne z celkových 25 tisíc hodnotení e, odvolanie bolo podané v prípade 1170 a iba 17 z nich viedli k revízii hodnotenia. To je naozaj zanedbateľná čiastka a myslím si, že tiež môžeme byť všetci na to hrdí. Nakoniec, čo sa týka procesu zjednodušenia, chcel by som vám povedať, že nám bola poskytnutá veľká pomoc zo strany národných kontaktných bodov. Zaznamenal sa pokrok v procese zjednodušenia e, v tomto 7. rámcovom programe oproti predchádzajúcemu programu. V 70% prípadov, alebo 7, pardon, 70% opýtaných podľa jedného prieskomu považuje informácie o 7. rámcovom programe, o predkladných návrhoch, návrhov, o formulároch a tak ďalej za dobré alebo vynikajúce. Takže ja môžem povedať, že ešte aj tu je priestor pre zlepšenie, aj keď tieto výsledky sú dobré, ale chceme uh, dosiahnuť ešte lepšie výsledky. A ja vám môžem sa, teda môžem sa osobne zaviazať, že sa budeme ďalej snažiť napredovať v tomto procese zjednodušovania. Myslím si, že to boli také základné prvky e, monitorovacej správy 7. rámcového programu, ktoré som vám chcel predstaviť. E, samozrejme, sme vám k dispozícii, ehm, poskytneme všetky detailné informácie ohľadom ehm, predchádzajúcich, ohľadom tých údajov, ktoré som vám poskytol. Teraz by som sa chcel venovať tým ďalším trom témam, ktoré som už spomenul. V prvom rade je to rozpočtové plnenie. Počas roku 2009 Generálne riaditeľstvo pre výskum predpokladá, ako už každý rok, ako tomu teda bolo za posledné roky, predpokladá optimálne rozpočtové plnenie, e, čo sa týka platieb aj záväzkov. E, v súčasnosti, teda k dnešnému dňu, e, percento plnenia záväzkov je 85,9 a 57 čo sa týka platieb približne 2,3 miliardy eur z celkového počtu 4 milio, miliard e, eur už e, boli zaplatené e, tým, ktorým boli určené. Chcel by som vám poskytnúť aj údaje za rok 2008. 31. decembra okolo 7 hodiny večer riaditeľ e, prostr- ľudských prostr- e, prostriedkov mi zaslal SMS-ku a e, povedal mi teda, aké bolo to plnenie. Bolo to 99,8, čo sa týka záväzkov a 99,85, čo sa týka platieb. A predpokladáme, že e, tento rok tieto údaje budú veľmi podobné. Takže takmer 100% plnenie v roku 2007 sme mali tiež veľmi vysoký stupeň plnenia 99,84 e, percenta, čo sa týka záväzko 99,70 platieb. myslím si, že jedna vec, ktorú nemôžeme, e, za ktorú nemôžeme kritizovať e, generálne riaditeľstvo pre výskum a to je to, že sa nerealizujú platby, ktoré, e, ktoré sú žiadané na istý konkrétny rok. Ja by som chcel využiť tú príležitosť a vysvetliť vám to, čo e, robíme u nás na generálnom riaditeľstve, e, čo sa týka zjednodušenia. A poviem vám, e, prečo to predstavuje dôležitý problém alebo dôležitú výzvu pre nás. Ale to zjednodušenie nie je taká neutrálna vec, za ktorú by sme ju mohli považovať, alebo za ktorú by sme ho mohli považovať. Komplexnosť eh, alebo zložitosť nie je cieľ sám o sebe, ale je to výsledok rôznych eh, záväzkov, eh, rôznych rokovaní, rôznych citlivých tém zo strán E, politických predstaviteľov, rozpočtových predstaviteľov, e, jednotlivých potrieb účastníkov a tak ďalej. A všetky tieto faktory znamenajú, že, e, že, že to nie je také ľahké. Veľký význam sa pripisuje finančným záujmom spoločenstva a maximálnej odchýlke vo výške a to je dosť ťažké dodržať napriek tomu, že sme dosť, odoznížili znížili e, mieru e, odchýlky alebo mieru omylu. Asi budete súhlasiť s tým, že výskum ako akýkoľvek iný program v rámci spoločenstva si vyžaduje zdravé financovanie na to, aby sa plnili jeho ciele. Ale nemali by sme robiť to, že to bude jediný cieľ politiky výskumu. Politika výskumu e, tiež má za cieľ rozvíjať vedeckú politiku v e, Európe. E, a treba samozrejme, balancujeme tu na, takej, e, na takom tenkom povraze. A preto e, teda na tom e, tenkom povraze sme my, naše generálne riaditeľstvo, aby sme brali do úvahy všetky potreby všetkých účastníkov pretože samozrejme, vždy, keď e, sa človek snaží o rovnováhu, e, nie vždy je to ľahké a vždy z jedného či z druhého pohľadu sa môžu zdať menej vyvážené. Ale snažíme sa teda aj o kritiku do vlastných radov a preto by som chcel povedať, že 7. rámcový program nám umožnil e, rozvinúť mnohé metódy zjednodušenia časti sú e, prepojené na rozhodnutia zákonodarcov, teda vás, e, na právny základ rámcového programu a tá ďalšia časť je prepojená na našu zodpovednosť pri uvedení programu do činnosti. Chcel by som spomenúť isté prvky. Po prvé rade, e, prvom rade je záručný fond, ktorý nám umožnil e, zvýšiť znížiť počet certifikátov. E, je možné, že veľmi vysoké percento adresátov nikdy nebudú musieť poskytnúť certifikát, pretože tento záručný fond pokrýva riesk e, riz, riziko. E, počet e, certifikátov bude 10 krát menší než pri šiestom rámcovom programe. Počet kontrol o finančných kapacitách sa tiež znížil iba tí, a to nám teda povedal e, parlament, keď sme mali debatu, e, žiadajú o čiastku menej než 500 e, tisíc eur iba tí, ktorí žiadajú o čiastku menej než 500 tisíc eur, nebudú musieť predkladať tie certifikáty. účastníci sú registrovaní a e, hodnotení e, iba raz a nemusia už potom predkladať ďalšie dokumenty e, pri ďalšej účasti v programe. Ďalšia dôležitá vec, hoci bola náročná, veľmi náročná, bolo, bola certifikácia metodológie predovšetkým pri nákladoch na e, personál a pri nepriamých nákladoch. A myslím si, že tu tiež e, zavedieme zjednodušený e, postup. Tiež sme dosiahli zjednodušený postup pri zmene zmluv alebo pri pokračovaní v projek- alebo hodnotení projektov takto sa zníži to zaťaženie e, konkrétneho účastníka, ale aj naše zaťaženie, pretože viete, že 7. rámcový program musí byť implementovaný e, rovnakým počtom zamestnancov. A samozrejme, e, to zaťaženie je dosť veľké. Tiež sme dosiahli to, že termíny rozdeľovania prostriedkov na projekty budú dlhšie a um, jednotliví účastníci budú musieť poskytovať uh, informácie um, nie tak často, ako, to bol, ako tomu bolo predtým. Znížili sme tiež uh, potrebný čas na finalizáciu um, vyjednávania projektu zhruba o 40 dní menej z pôvodných 320 dní. Ak by vám niekto povedal, že e, nejaký projekt bol dlhší alebo trval dlhšie počas 7. E, rámcového programu než počas 6., tak samozrejme môže byť nejaká výnimka, pretože tých e, projektov e, je tisíce, ale v priemere je toto trvanie um, kratšie. Ale aj tak sa budeme ešte snažiť uh, ho znížiť alebo skrátiť. Snažíme sa tiež dosiahnuť, aby všetky tieto lehoty, ako som už povedal, boli samozrejme čo najkračšie. Ďalšia vec, ktorú sme urobili, to je e, verejný konzultačný proces o zjednodušení. Ako dobre viete, chceli by sme predstaviť návrh o zjednodušení e, v prvom pol roku budúceho roku. A nechceme poznať iba náš názor, Samozrejme, potrebujeme vedieť aj názor, poznať názor ostatných účastníkov. A preto sme sa zaviazali k tomu, že v júli e, spustíme dlhý konzultačný proces so všetkými zainteresovanými, zainteresovanými stranami. E, o tomto procese sme informovali a kontaktovali sme už asi 3000 osôb. Konečný termín bol 30. september, ale na nešťastie toto e, nie je e, ako referendum v, v Írsku, e, kde ten výsledok poznáte už hneď na druhý deň. Ja vám poviem ten výsledok až teda potom, keď ho budeme mať a samozrejme bezodkladne ho o vás, ho potom, potom vás o ňom budem informovať mám taký pocit, že e, myslím si, že nám povedia to isté, čo aj predtým, že áno, zjednodušili ste niektoré veci, ale ešte naďalej musíte v tom zjednodušení pokračovať. A samozrejme, to je aj môj názor. E, všetky štáty sa zúčastnili na e, procese pre všetkým Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, ako aj ďalšie krajiny. Ako som vám už povedal, chceme pripraviť e, oznámenie o zjednodušení, tak aby bolo prijaté čo najskôr budúci rok teda hovorím približne v polovici budúceho roku. V tomto alebo toto oznámenie e, príde v čase, keď prídu aj ďalšie dve dôležité oznámenia. Jedno sa bude týkať e, tolerovaného e, rizika odchýlky. A to prvé e, financovania. Ja osobne som sa zaviazal a snažil o to, aby teraz, keď už máme za sebou e, tri roky rámcového programu, aby sme sa teda snažili o ešte väčšie zlepšenie mm, správovania, aby teda to, tá správa a riadenie bolo bezpečnejšie, jednoduchšie, efektívnejšie v rámci tohto 7. rámcového programu. Tieto veci naozaj je možné dosiahnuť. Myslím si, že jedna z veľkých e, prekážok alebo ťažkostí, s ktorou sa potýkame v rámcom programe, je to, že máme príliš veľa vecí na kontrolu a na overenie. Čím menej tých vecí bude, tým ľahšie bude e, napredovať v tom zjednodušovaní, ale naozaj treba sa snažiť o to, aby tých málo vecí, čo potom ostane na kontrolu, aby tie veci boli dobre kontrolované, aby daňový poplatník v EÚ videl, že jeho peniaze sa používajú e, čo najlepším spôsobom a za takým šľachetným účelom, ako je výskumná politika. Dúfam, že bude mať tu čest znova prísť e, do tohto výboru v budúcich mesiacoch a že vám predstavím tento návrh na zjednodušenie, alebo teda, že prispiem k tomu, že ju e, že, že to vysvetlím, pretože predovšetkým to bude pán komisár, ktorý, ktorý bude o tom informovať. Chcel som ešte hovoriť o spoločných e, technologických iniciatívach. Ako viete, to je jeden z nových prvkov, ktorý máme v 7. rámcovom programe. Máme momentálne 5. E, IMI, Artemis, vodík a palivové články, Clean Sky a nanoelektronika. Ja dúfam, že štyri z týchto 5 iniciatív budú autonómne alebo autonómne samostatné v budúcich eh, mesiacoch a rokoch. Dúfam, že budú eh, mať takú operatívnu eh, schopnosť samoriadenia samo Ako viete, riaditeľ jednej z týchto iniciatív príde do parlamentu a e, vysvetlí rozpočtové plnenie tejto iniciatívy. Zatiaľ tieto iniciatívy ešte nie sú samostatné a spolupracujeme e, teda so zainteresovanými stranami a môžeme povedať, že sme identifikovali alebo teda vymenovali rejiteľov e, jednotlivých e, e, iniciatív. A odvtedy pracujeme ako jeden tím. Samozrejme, hoci teda ešte tieto iniciatívy nie, nie sú úplne samostatné, ako som teda povedal, pracujeme e, zatiaľ spolu a myslím si, že sme zatiaľ dosiahli e, dosť e, veľkú produktivitu a dobré výsledky. Na druhej strane tiež, ako viete, významná, významnú činnosť predstavujú takme, uh, tie známe PPP alebo e, verejno-súkromné partnerstva. E, vykonal alebo realizovalo sa jedno stretnutie s komisárom Potočníkom a aj predstaviteľmi JTA. Vytvorili sme skupinu Čerpa, kde som ktorý členom som aj ja. A táto skupina bude skúmať mm, tie skúsenosti, ktoré máme zatiaľ s, že, mm, s tými spoločnými iniciatívami a to teda, čo treba ešte urobiť do budúcnosti. A ďalšou dôležitou vecou sú, je aj účasť malých a stredných podnikov, ako aj otváranie sa tých podnikov eh, voči zahraničiu, pretože v mnohých eh, prípadoch eh, je názor, že tieto malé stredné podniky, to je taký uzavretý svet a na to, aby sme dokázali, že tomu nie je tak, tak by som chcel vám pokazať na to, e, čo e, sa udialo v Clean Sky. Ako viete, 75 rozpočtu je priamo adresovaný e, konkrétnemu adresátovi. Nuž a k, čo sa týka 25 už bolo spustených mnoho návrhov tých 25 eh, nebolo pridelených eh, konkrétnym adresátom. Eh, v tejto oblasti bolo realizovaných zatiaľ 200 návrhov. Dúfam, že aj tieto informácie vám poslúžia na to, aby ste si mohli vytvoriť predstavu o tom, ako funguje 7. rámcový program budeme naďalej v kontakte s vami eh, a poskytneme vám všetky informácie, ktoré od nás budete požadovať. Ja dúfam, že vynikajúca spolupráca, ktorú sme doteraz mali s výborom ITRE, naďalej bude pokračovať aj v tomto volebnom období a budeme naďalej pracovať eh, na spoločných eh, iniciatívach na to, aby sme podporovali výskumnú politiku v Európe. Ako viete, nová zmluva nám všetkým eh, dáva väčšiu zodpovednosť v oblasti výskumnej politiky a ja dúfam, že tie výzvy, ktorým čelíme, že budeme schopní ich zvládnuť. Ďakujem pekne za pozornosť. Herzlichen Dank. Srdečne ďakujem, pán generálny riaditeľ, za túto veľmi podrobnú prezentáciu. Viacerí sa prihlásili k slovu. A keď sa pozriete na hodinky, tak uvidíte, že by sme mohli mať určité problémy, pretože tu máme ešte jedného hostia pozvaného na dnes. Takže tí, ktorí sa prihlásili o slovo, e, chcel by som ich poprosiť, aby sa sústredili na jednu otázku, ktorá bude trvať neviac ako 1-2 minúty. To nám pomôže zostať e, v časových hraniciach. Kolega Rubavý sa chcel prihlásiť ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za prezentáciu. Myslím si, že v 7. rámcovom programe sa dosiahli dobré výsledky, dobrý pokrok, došlo to k zjednodušeniu zmluv a takisto aj ten čas realizácie sa oberá správnym smerom. Lenže sú tu snáď aj viaceré ciele. Napríklad, ako by sme mohli tie zmluvy ešte raz e, zjednodušiť. A pokiaľ ide o realizáciu. Počuli sme, že sa ten čas realizácie znížil na 320 dní, ale ja si viem predstaviť aj 100 dní. To by veľmi pomohlo a dúfam, že tu dojdú návory. Pokiaľ ide o finančnú krízu, e, chcel by som, aby sme sa venovali aj smernici o neskorých platbách. Naozaj po 30 dňoch by tie peniaze mali plynúť. Keď likvidita alebo platobná schopnosť, ktorá je teraz postihnutá počas e, krízy, bude postihnutá. Takže tiež by sme sa tomuto mali venovať. Druhý bod, pokiaľ ide o záväzky a platby, máme tu stav 0,0, napríklad pri IMI, pri Artemise. Prečo tu nie je záväzok ani platobný záväzok. Sú tu nejaké problémy? Aký je dôvod preto, že tu nemáme teda ten záväzok ani platby? No a úplne posledný bod, pokiaľ ide o EIT, musím povedať, že tie sa ešte nedostali do popredia. Ako to stojí teda s tým Európskym inštitútom technológie? Ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne pekne. Teraz pán kolega Březina. Ďakujem pekne za slovo. Veľmi rád som si vypočul, že sa tu objavili tvrdenia o určitých komplikovaných postupoch, oblastiach, kde je nepružnosť, vzhľadom na zapojenie firiem a podobne. Chcel by som sa pozastaviť pri jednej záležitosti a upozorňujem na ňu systematicky. Je to zapojenie vedeckých tímov z európskych krajín ktoré ešte nemajú takú dlhú históriu európskeho členstva. Schválne som nehovoril o nových členských krajinách, pretože tieto krajiny už nie sú nové. V žiadostiach a úspešne vybavených žiadostiach tento priestor výrazne zaostáva. A to má vplyv na nevyužitie vedeckého potenciálu z pomerne veľkej masy európskeho obyvateľstva. Toto je celoeurópska škoda a možno je to aj námet na budúci seminár alebo možno vypočutie, kde by sme mohli hovoriť o zlepšení situácie v tých členských krajinách, kde je kratšia história členstva. No a potom by som sa chcela ešte opýtať na jednu vec, pretože čas nám beží a rozhodne v tomto výbore budeme pripravať budúci rámcový program a ja som sa pri príprave 7. rámcového programe snažil získať dopadové štúdie. Tieto dopadové štúdie z predchádzajúcich programov ma neuspokojili. To znamená, že by som sa chcel opýtať, ako sa počíta s využitím týchto štúdií pri tvorbe nového 8. rámcového programu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pani kolegyňa Kabalio. E, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, moja otázka sa týka tých spoločných technických iniciatív. Sú kľúčovým nástrojom pre výskum a zapojenie priemyslu do rámcového programu ale často, ako hovoríte, vy sám, pán generálny riaditeľ, sú najťažšie, pokiaľ ide o nástroje rámcového programu. Čistá obloha, čisté nebo sa počíta za jedno z takýchto iniciatív. Tá sa snažila byť otvorená, táto iniciatíva, ale ostatné iniciatívy neboli také otvorené, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky považuje za ťažké zapojiť sa do týchto iniciatív, pretože sa tam nemôžu dosať, ale pritom inovácie práve vychádzajú z takýchto iniciatív. Je veľmi dôležité, aby sa aj univerzity a výskumné strediska zapojili do takýchto iniciatív, pretože odtiaľ vychádzajú inovácie. Snažíme sa tu vybudovať trojuholník vedomostí. Snažíme sa dať dohromady celú oblasť výskumu v Európe. Moja otázka teda je, aké plány máte sú to autonómne plány a urobíte niečo, aby ste sa pokúsili zabezpečiť rovnaký prístup, pokiaľ ide o takéto veci pokúsite sa zabezpečiť rovnaký prístup pre všetky, pretože máte tu priemyselné odvetvia, ktoré poskytujú finančné prostriedky, ale sú tu aj iné finančné prostriedky. A je dôležité, aby tieto programy boli otvorené, tieto iniciatívy boli otvorené a aby sa do nich mohli zapojiť aj univerzity a výskumné strediska, hlavne v veľkých krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Paška. Ďakujem za slovo, pážený, pán predseda. E, vážený pán generálny riaditeľ, ja ocením vašu snahu o zjednodušenie e, procesu e, poskytovania finančnej a materiálnej pomoci pre vedu a výskum. Napriek tomu si ale myslím, že treba ísť ďalej, že treba sa usilovať o to, aby sa zjednočili procesy aj pri patentovej ochrane registrácii výsledkov vedy a výskumu, pretože až zavedením vedy, teda výsledkov vedia a výskumu do života sa naplní ten cyklus, keď je e, vynález e, k dispozícii pre verejnosť. Ja osobne poznám prípady, keď e, niektoré závažné vynálezy im trvá viac ako rok, než, poskytnú, než dostanú patentovú ochranu a potom verejnosť veľmi dlho čaká na výsledky toho výskumu a tých tých objavov, ktoré by sa mohli využívať. Mnohokrát sú to veci pre ľudí. Ďakujem za pozornosť. Srdečne ďakujem, eh, kolega Lamberts. Herzlichen Dank, Herr eh, Vorsitzender. Eh, I'd like to, to add three very points. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel doplniť tri dôležité otázky, možno, že momentálne ešte na ne nemáte odpoveď, ale prvá otázka je, že keď ste hovorili o zjednošovaní, jednodušovaní a keď sa pozrieme na prostriedky, ktoré sú e, určené na administráciu programu voči prostriedkom, ktoré na samotné programy sú. Čiže budem príklad, že keď dáme 100 eur na výskum, koľko z toho EÚ dá na administratívu a koľko vlastne musia tí, tí príjemcovia e, vydať na to, aby tie prostriedky dostali. Takže ja by som chcela takéto čísla, či neviem, či takéto čísla existujú, ale myslím, že to by boli veľmi užitočné údaje. Druhá vec je, do akej miery ste vy uspokojní s tým, e, že keď sa sústredujete na výsledky e, vedeckého úsilia. Vieme, že musíme vždy dosiahnuť tú kritickú masu a keď začneme hľadať zdroje všelikde, tak napokon sa môže nám nepodariť dosiahnuť kritickú, eh, kritický prach a v rámci rámcových programov. To by som chcel počuť vaše stanovisko k tomuto. A tretia vec je, že eh, akým spôsobom tri programy, ktoré sa spustili v rámci rámcového programu, do akej miery doplňajú národné iniciatívy ako vlastne môžeme zabezpečiť to, že budeme zabraňovať v podstate duplikovaniu programov? Napríklad je tu spoločná iniciatíva k Alzheimerovej chorobe, to je veľmi vítané, ale chcel by som vedieť, či to už je súčasťou nového systému riadenia programu predseda. Ďakujem pekne. Kolega Thompson. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh... Ďakujem vám pekne, pán predseda. Generál, uh, I will speak in English. Uh... Pán generál, riaditeľ, budem hovoriť po anglicky. Keď sme začali diskutovať o 7. rámcovom programe, predložená nám boli, bola nový harmonogram. Predtým tieto programy bežali len 4 roč, boli, boli na 4 roky vždy, teraz e, bol predstavený nový prístup a ako aj ostatné programy v tejto inštitúcii musia ísť a majú byť rovnako ako jej rozpočtové obdobie. Za toto sú určite veľmi dobré argumenty. E, e, bolo takisto odôvodené, že bolo lepšie, keď e, nejaký výskumný program nebeží len 4 roky, ale 7 rokov, pretože výskumné projekty dlho, trho, dlho trvajú. Ale zase sme v tomto dlhodobom plánovaní nevzali do úvahy zase vývoj alebo dejiny, pretože čo sa udialo potom, keď sme vlastne sfinovali za rámcový program, že sme to sfinalizovali po rok, na roky 2005 2006 ale v roku 2006 sa začala práve hospodárska, aj klimatická a energetická kríza. A toto nebolo zohľadnené v novom programe. Nedávno bolo tu švedské predsedníctvo, ktoré nás navštívilo vo výbore a oni predložili novú víziu, že budú spracovať spoločne so španielským predsedníctvom na zelenšej Európe ale to nie je takisto odrazené v 7. rámcovom programe. Takže ja by som sa chcela spýtať, ako si myslíte, že by sme mohli dosiahnuť e, to, aby nám programy bežali síce 7 rokov, ale aby to bolo flexibilnejšie, e, ako môžeme tento program zase urobiť takým zelenším v súlade s politikami ktoré boli rozhodnuté v rámci nových energetických a klimatických balíčkov pre Európu na najbližších 10 rokov. Akým spôsobom potom majú tieto rámcové programy vlastne podporovať e, z otázky energetiky a klímy v, týchto, v rámci týchto cieľov? Ďakujem pekne. Danke sehr, ganz herzlichen Dank. Predseda, ďakujem pekne. Teraz je pani Ferrero Riera Madurel. Muchas gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň, pán Silva. Vítam vás v tomto výbore pri vašom prvom výstupení v tomto volebnom období. Myslím si, že vaša prezentácia bola veľmi realistická, veľmi jasná a tiež ste mi ňou už odpovedali na mnohé otázky, ktoré som chcela predložiť. Takže sa zameriam na dve veci prvom rade tie spoločné iniciatívy po rôznych stretnutiach s výskumníkmi, univerzitami, výskumnými centrami a tak ďalej a po analýze rozpočtového plnenia, ako ste už povedali, je to vždy veľmi také názorné. Myslím si, e, že tu máme naozaj skutočný problém s tými spoločnými iniciatívami, pretože nefungujú tak, ako by mali fungovať. Rozpočet sa neplní tak, ako by sa mal a je to problém, ktorý musíme riešiť. Ako viete, e, moja skupina vždy súhlasila so stanovenými cieľmi. Považujeme e, tieto iniciatívy za dobré nástroje, za zlepšenia, e, zlepšenie vývoja výskumu v Európe ale od začiatku sme aj v tomto e, výbore tvrdili, že teda máme vážne pochybnosti o plnení, čo sa týka financovania, e, účasti, otvorenosti, transparentnosti a tak ďalej. E, ste si vedomí toho, že teda to sa snaží, tieto veci sa snažíte aj napraviť. A čo sa týka prvých štyroch vecí, myslím, že ste boli dosť opatrní, ale e, bohužiaľ sa potvrdzujú naše pochybnosti a znepokojenia. Preto by e, som chcela, aby ste teda e, odpovedali na to, či e, skúsenosť, e, alebo po skúsenosti, ktorú má komisia, či si teda komisia naďalej myslí, že toto je životaschopná forma, či naďalej uh, budete začínať ďalšie spoločné iniciatívy, alebo či rozmýšľate uh, neskôr spustiť iniciatívy, ktoré budú reálnejšie v rámci tohto rámcového programu. A ďalšia vec, čo sa týka zjednodušenia byrokracie, predkladania návrhov a celého procesu účasti v rámci 7. rámcového programu. Chcela by som vám povedať, že uputalo moju pozornosť e, jedno odporúčanie, odporúčanie v strednodobom hodnotení, a, ktoré hovorilo že treba prejsť od kultúry kontroly ku kultúre dôvery. Rozmýšľali ste nad tým, aby sa implementovala teda táto kultúra e, e, hodnotenia. Myslím si, že možno americký vzor by bol veľmi pozitívny. Tiež by som sa chcela spýtať, alebo teda, aby ste sa vyjadrili k niektorým témam, ktoré ste nespomenuli. Napríklad, ako hodnotíte to, že iba 10 výskumníkov, ktoré sa e, účastnia vybraných projektov sú z nových členských štátov. Chcem sa vám poďakovať za zvýšenie účasti e, žien v tomto programe. E, tiež by som chcela, aby ste sa e, vyjadrili k tomu Risk Sharing Finance Facility. Tiež sa spýtať na spoločné predkladanie návrhov. Nož a áno, a už budem končiť, pán predseda. A nakoniec len chcem vám povedať, že tu v tomto výbore e, pre všetkým tí, ktorí e, sme tu už dlhšie a ktorí sa aktívne zapájame e, do toho 7. rámcového programa, programu. Naozaj sme si vedomí, že tieto procesy sú zložité a takisto aj implementácia tohto programu nie je ľahká, preto chcem sa vám poďakovať za vašu prácu, poblahoželať vám k vynikajúcej e, práci a tiež sa teda poďakovať za to, že ste prišli tu e, k nám do nášho výboru. Ďakujem pekne za toľko otázky. Teraz pani Týkal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať pánovi Rodriguezovi za prezentáciu. Ja mám tri otázky a budem stručná. V prvom rade najdôležitejšie prostriedky pre výskum sa rozdielujú v rámci 7. rámcového programu. Sú štáty, ktoré predkladajú dobré výsledky a môžu sa zúčastňovať tohto rámcového programu, ale sú aj štáty, sú, ktoré iba prispievajú prostriedky do programu, alebo jednoducho nevedia priťahnuť viac prostriedkov pre svoj výskum. Chcela som sa opýtať, aké opatrenia zamýšľate uplatniť, aby tieto štáty, ktoré momentálne sú iba čistými prispievateľmi, ako by mohli lepšie pritiahnuť finančné prostriedky zo 7. rámcového programu. Uh, po druhé, súkromné podniky, ktoré sa zúčastňujú tohto 7. rámcového programu, musia prispieť aj svojimi vlastnými prostriedkami. Momentálne je veľmi ťažké získať prostriedky z bank, pretože inovačné projekty sa považujú za rizikové projekty. Čo teda urobíte preto, aby súkromné firmy mali ľahší prístup k 7. rámcovému programu. Hovorím to preto, že 7. rámcový program vo vyššej miere musí priniesť aj vyššie finančné prostriedky. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som tu nový poslanec a v tejto funkcii chcem položiť otázku. Nemyslím si, že by to bolo preto, že nemám dosť informácií, ale musím povedať, že máme nové informácie o vyhodnotení a údaje poukazujú na to, že bolo podaných 25 tisíc žiadostí, 7 e, tisíc bolo prijatých, niekoľko tisíc odvolaní tam bolo a 1700 odvolaní bolo aj prijatých. A samozrejme, daňoví poplatníci by chceli vedieť, za čo dávajú peniaze. Daňoví poplatníci by samozrejme aj chceli vedieť, aký úspech prinášajú tieto výskumné opatrenia. Vy... Úspech tu znamená, že sa dosiahnu určité sociálne-ekonomické výsledky, ale tie sa veľmi ťažko merajú. Preto by som sa chcel opýtať, aké nástroje na to máte, ako meriate, či je program úspešný alebo nie a ako vôbec meriate, či sa podarilo realizovať nejaký program. Vy ste už povedali, že primerané správy treba vypracovať, ale zásadnou otázkou je, či máte na to zodpovedajúce nástroje aby bolo možné sledovať, čo sa deje ďalej s tými programami, s tými projektami a dostaneme my primerané informácie o tom, pretože o to sa zaujíma predovšetkým daňoví poplatníci predseda. To bola zaujímavá otázka kolega Čimakakis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sú tu rôzne hodnotiace kritéria. Ako tie peniaze vyhodnotíte, teda využite týchto peňazí. Môžete vylúčiť, že sú oblasti v rámci výskumnej politiky, kde predkladateľ žiadosti a príjemca peňazí nemusí zdôvodniť, čo urobil s týmito peňazí. Existuje niečo také, že tu netreba predkladať správy? Ďakujem. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Pán generálny riaditeľ, máte veľmi veľa otázok, veľmi dôležitých otázok. Môžem vás poprosiť, aby ste sa zamerali veľmi úzko na tieto otázky a zodpovedali. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale skúste dať jednoduché odpovede, pretože už preťahujeme ten čas, ktorý sme mali pridelený. Ale zodpovedzte, prosím vás, aspoň tie najdôležitejšie otázky. Señor presidente, es difícil contestarle Pán predseda, naozaj bude veľmi ťažké odpovedať veľmi stručne na toľko otázok v tomto výbore, ktorý vynikajúco pozná to, čo robí a, a toľko sa pýta. Všetci členovia sa pýtajú, takže možno teda budem sa snažiť, budem sa snažiť to zodpovedať. Ja nie som taká osoba, ktorá ktorá by eh, teda hovorila tak o ničom. Budem sa snažiť hovoriť k veci. Takže pán Rodik, prvá otázka. Eh, ešte sa dajú zlepšiť eh, termíny napríklad, myslím, myslím, že by sme mohli dosiahnuť obdobie termín 30 dní. Je dosť zložité platiť, alebo teda vyplatiť e, prostriedky počas 30 e, e, dní, ale myslím, že už sme aj mali ten príklad. Máme jeden program, kde sme dosiahli tento termín a budeme sa snažiť to presadiť aj pri ďalších oblastiach. Myslím si, že poskytnutie platieb vopred o to sa stále snažíme. E, myslím si, že naďalej e, teda e, napredujeme v tomto. Budeme sa snažiť z tých 30 dní urobiť 13 dní alebo dokonca aj 3 dní. Čo sa týka plat, platieb, myslím, že som o tom hovoril. A tiež teda čo sa týka Európskeho technologického inštitútu a spoločných technologických iniciatív. Ten Európsky technologický inštitút nepatrí pod naše riaditeľstvo, ale e, mali by ste sa to spýtať e, Odria Kentanga, e, ktorý je môj kolega a teda on by vám mohol lepšie zodpovedať na túto otázku. Samozrejme, zavezujem sa k tomu, že budeme sa snažiť zlepšiť termíny platieb. Už sme teda to aj znížili, ale naďalej, ako som povedal, sa budeme o to snažiť. Snažiť pán Zvežina a myslím, že ešte ďalší poslanec e, spomínal nové, e, čo, pán, pardon, pán Březina spomínal e, nové členské štáty. Pre mňa je dôležité to, aby rámcový program bol Mm, rovnako účinný pre všetky členské štáty, aby sa všetky členské štáty stotožnili s týmto programom, pretože ak nie, tak bude ťažké dosiahnuť ambiciózny 8. rámcový program. Musíme dosiahnuť ek- excelentnosť tohto programu, to je pridaná hodnota tohto programu, ale na druhej strane tiež sa musíme zo všetkých síl snažiť o čoraz väčšiu účasť. Ale nesmieme zabudnúť na jednu vec, že sú aj ďalšie nástroje, ktoré sa dajú použiť na zlepšenie účasti v rámcovom programe. A predovšetkým hovorím o štrukturálnych fondoch. Tieto fondy majú vyčlenenú e, vyššiu čiastku pre výskumné aktivity, než e, vyššiu čiastku než rámcový program. E, v, tom, v štruktúrálnych fondoch je to viac než 58 miliard e, eur. Takže prostredníctvom aj týchto nástrojov môžeme e, zaručiť vyššiu účasť nových členských štátov. Spolupracujeme s so s generálnym rediteľstvom pre e, riadenie štruktúrálnych fondov a to, táto spolupráca bude naďalej e, pokračovať. E, spomenuli sa tu spoločné technologické iniciatívy a chcel by som tu zdôrazniť dôležité veci týkajúce sa týchto iniciatív sú považované za taký najrizikovejší prvok zo všetkých prvkov romcového programu čo sa týka finančnej perspektívy. Ale pravdepodobne sú aj najdôležitejšie e, z pohľadu vytvárania zamestnanosti a e, financí. A, e, pardon, zamestnanosti a rastu na jednej strane máme Európsku radu pre e, výskum a na druhej strane máme tu isté potreby a to sú a to znamená, že riaditeľ direktoriátu musí e, v svojom, e, vo svojej výročnej správe predniesť všetky, prezentovať všetky informácie o e, týchto prvkoch aj o tomto najrizikovejšom prvku rámcového programu. A e, čo teda potrebujeme urobiť. Potrebujeme spolupracovať so zainteresovanými stranami čo najtransparentnejším spôsobom. Už som vám naznačil, že máme skupinu so všetkými e, iniciatívami. Ja im predsedám a vymieňame si skúsenosti tak, aby sme videli, čo teda v budúcnosti budeme musieť zmeniť, čo zlepšiť e, v týchto iniciatívach alebo teda pri spustení nových iniciatív a čo potrebujeme napraviť e, pri týchto súčasných spoločných technologických iniciatívach. E, jeden základný prvok e, pri týchto e, iniciatívach je to, že musia byť otvorené všetkým. Myslím si, že toto musíme presadzovať pri všetkých iniciatívach. Predkladanie návrhov, to musí byť vždy otvorené a transparentné, tak, ako tomu je aj pri ostatných programoch 7. E, rámcového programu. Terson spomenul základné prvky 7. rámcového programu. Sú to základné prvky európskeho výskumného priestoru a to je ochrana patentov a aplikácia výsledkov. V týchto dvoch e, prípadoch, ak teda môžeme porovnať e, porovnateľné, teda v porovnaní s USA sme zaostávame ale tieto iniciatívy nie sú jasne v rámci 7. rámcového programu, sú e, skôr v rámci európskeho výskumného priestoru. E, ako už viete, v novej zmluve má to veľký význam a ja samozrejme nebudem mať žiaden problém, môžem tu znova prísť a môžem vám vysvetliť, aké e, iniciatívy podnikame v rámci Európskeho výskumného priestoru Viete, že tieto iniciatívy sú rozdelené medzi členské štáty aj komisiu, respektíve teda komisia členské štáty na nich spolupracujú. Ďalší základný prvok, ktorý spomína pán Lambert, koľko peňazí ide na byrokraciu, koľko do laboratórií. Ja viem, čo sa deje u mňa, teda na mojom riaditeľstvo, My máme istú hranicu, to je 6 výdavkov a nikdy sme sa nedostali k tomuto stropu. Väčšinou sú to 4 a myslím si, že Európska rada pre výskum, tam je to trošku menej. Ale veľmi ťažké pre mňa je zodpovedať to, aké administratívne zaťaženie predstavuje každý projekt. Možno nejaké informácie vám budeme môcť poskytnúť, ale Každopádne som si istý, že to, čo sa venuje na e, riadenie projektov v rôznych výskumných centrách, to je viac než to, čo vydávame e, my, alebo čo investujeme my. Ak by sme to mohli znížiť, tak samozrejme to by bolo ideálne, ale musíme zjednodušiť pravidla, pretože e, väčšina výdavkov výskumných centier ide na ich administratívne zaťaženie, na plnenie pravidel, ktoré existujú. A ak zmeníme tieto pravidla, tak potom bude jednoduchšie na jednej strane teda ich kontrolovať a na druhej strane bude aj jednoduchšie ehm, jednoduchšie účastniť sa ehm, jednotlivých projektov. Ehm, bola tu aj otázka či máme ten správny e, cieľ alebo správny spôsob e, e, predkladania návrhov a verejných súťaží. Myslím si, že v našom pracovnom programe teda robíme konzultačný proces, robíme proces o tom, aké majú byť jednotlivé ciele a tiež máme vlastný program Eh, ktorý eh, sa eh, nedávno spustil a ktorý stanovuje jednotlivé jasné veci. Aká teda má byť výskumná politika? Rámcový program má nástroje, aby uspokojil tieto priority. Medzi inými je tam napríklad jeden z vás sa ma na to pýtal, že potrebujeme vyšší stupeň environmentálnosti v výskumnej politike. Áno, to chceme urobiť, pretože chceme dosiahnuť e, nízkouhlíkovú ekonomiku a ďalšie ciele. To musíme brať do úvahy. Takže tento 7. rámcový program má prvky, ktoré môžeme variovať e, počas jednotlivých rokov podľa teda našich cieľov, ktoré si stanovíme. A to chceme robiť E, doplňanie sa s národnými programy, programami. E, myslím si, že 7. rámcový program musí mať dve veci. Musí mať pridanú hodnotu oproti národným programom a musí sa vyhnúť duplicite. Ale musíme byť reali- realisti. Existuje oveľa viac duplicity medzi výskumnou politikou a jednotlivými iniciatívami 27 členských štátov a medzi 7. rámcovým programom a jednotlivými politikami. E, jeden príklad, ktorý vždy uvádzam, je známa baktéria, ktorá je v hydine Eh, a je viac než 100 európskych projektov na výskum tejto baktérie. Myslím, že keby sme to koordinovali, bolo by to oveľa ľahšie. A ďalší eh, príklad. Je veľmi ťažké eh, koordinovať tieto politiky, ale samozrejme, ako všetci viete, z takéto skoordinácie a spolupráce sa môžeme najviac poučiť. Eh, bolo tu spomenuté, že čím dlhšie bude trvať rámcový program, tým lepšie. Myslím si, že tento rámcový program, ktorý má 7-ročné trvanie, nám umožní oveľa väčší eh, manevrovací priestor na to, aby sme ho mohli prispôsobiť realite, skutočnosti, pretože eh, svet sa mení. Keď som tu prvýkrát prišiel v roku 2006, aby som sa s vami porozprával o 7. rámcovom programe, skutočnosť bola veľmi iná, vyskytli sa nové témy a my musíme zabezpečiť dostatok flexibilných nástrojov, tak aby sme ich mohli adaptovať e, novej ekonomickej aj politickej realite. Neviem, či Neviem, že či uh, e, moju španielskú kolegyňu posla, pozvať na večeru a tam je odpovedať na všetky otázky, pretože naozaj mi ich položila veľmi veľa. Uh, myslím si, že naozaj mali by sme skombinovať všetky tieto prvky a nemali by sme zabúdať na účasť jednotlivých zainteresovaných strán pri spoločných iniciatívach a na flexibilitu mechanizmov. Tiež tá E, právna forma pravdepodobne, teda community body možno nie je e, ideálna, ale budeme sa musieť snažiť teda pracovať e, na tom základe, aký máme. A prostredníctvom napríklad projektov PPP môžeme spojiť rozpočet z verejných zdrojov a zo súkromného sektora. Čo sa týka VRC, myslím, že tu bola tiež jedna otázka, ak si pamätám, ale asi som si to nezapísal dobre. E, čiže hovoríte potom o 10%, že ide pre nové členské štáty Ehm, myslím si, že aj počas českého predsedníctva sme zrealizovali dosť veľké podujatie na šírenie osvety, že musíme teda zvyšovať účasť aj v nových členských štátoch e, čím viac alebo čím väčší význam pripíše e, členský štát e, svojej výskumnej politike, čím viac investuje do výskumnej politike, politiky, tiež tým lepšie výsledky dosiahne, čo sa týka účasti v rámcovom programe, pretože e, e, konkurencieschopné programy musia byť teda e, založené na vysokej účasti, čo sa týka potom risk finance, uh, sorry, mm, pardon, risk sharing finance facility alebo nástroj, finančný nástroj na zdieľanie rizika tak tu ide o prípad, keď poprvýkrát sa spúšťa takýto nástroj a my sa snažíme presadiť myšlienku, že nielen prostredníctvom verejných bank sa bude, e, sa bude financovať výskum. Musíme motivovať aj súkromné banky, finančný sektor, aby investovali do výskumnej politiky, presvedčiť ich o tom, že teda tieto investície sú dobré a pre celý hospodársky systém. Samozrejme, e, máme tu ťažkosti pri e, spoločnom e, alebo spoločných verejných súťažiach, spoločnom predkladaní projektov, ale je tu čoraz viac tém, ktoré navzájom presahujú, e, sú prepojené napríklad životné prostredie s inými prioritami a tak ďalej a sme dosť spokojní s tým, čo sa deje. E, bola tu otázka aj o opatreniach e, na zväčšenie účasti všetkých členských štátov. Myslím si, že už som sa k tomu aj vyjadrila. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Navštívil som e, všetky nové členské štáty okrem jedného, ale dúfam, že teda sa tam čo najskôr dostanem a môžem to zopakovať. Je jeden základný prvok e, prepojiť štruktúrálne fondy s rámcovým programom. To je naozaj základná požiadavka. E, tiež pani Tikau hovorí že alebo teda môžem vám povedať, že e, teda treba šíriť osvetu medzi aj e, súkromným sektorom. Samozrejme, investičné alebo inovačné projekty sú rizikovým e, projektom, ale treba preto šíriť informácie o tom, že iniciatívy do týchto projektov sú potrebné. Ako môžeme merať iniciatívy E, snažíme sa merať hodnotenie 6. E, a v budúcnosti aj 7. rámcového programu, ale nepochybne e, vždy teda tie hodnotenia sú ex post. Ex ante nemôžeme vedieť, aký bude výsledok. Nemôžeme to vedieť naozaj takým jasným spôsobom, ako skončí nejaký výskumný projekt, ale je jasné, že je iné, čo by sme mali vedieť pri jednom type projektu, projekt, no, projektu a pri inom type projektu. Ak hovoríme o VRC samozrejme e, hodnota rizika je vyššia. Keď robíme napríklad investície pri e, projekte, pri programe Clean Sky, je to preto, lebo chceme napríklad čistejšie, ekologickejšie motory. Takže e, spoločné iniciatívy musia mať výsledok a priori, ktorý bude jasný a e, ktorý teda budeme potom, tento cieľ budeme sledovať. A e, vaše meno si bohužiaľ nikdy nemôžem zapamätať, hoci som sa s vami už veľakrát rozprával. Hovoríte, čo teda, čo robiť, keď nie sú výsledky. E, ak Myslím si, že nemusíme žiadať výsledky ale žiadať o výskumnú činnosť čo najlepším spôsobom, v čo najlepšom výskumnom strediskom, stredisku. To žiadame. Ale keď robíme spoločné e, iniciatívy, tak vtedy žiadame áno, výsledky patentov, e, výsledky rôznych. E, e, e výsledky jednotlivého výskumu, pretože e, tam už sme teda sa rozhodli, čo teda chceme, čo teda chceme robiť a máme právo žiadať výsledky. A aká teda ešte bola tá posledná otázka? Týkalo sa to nových členských štátov. Ja som vám chcela povedať, že sa to teda spýtam na tej večeri, ktorú, na ktorú ste ma pozvali. Takže účasť nových členských štátov. Myslím si, že Európska výskumná rada, myslím, že odviedla vynikajúcu prácu. Mali ste možnosť sa rozprávať aj s niektorými zástupcami a zmenil sa teda e, percent, percento standing, standing runs, pretože je to oveľa viac distribuované po celej Európe. Myslím si, že v 7. rámcovom programe musíme si zachovať excelentnosť, ktorá bude odrážať všetky výskumné reality e, v Európe, pretože inak bude ťažké žiadať ambiciózny 8. rámcový program, ak sa všetky členské štáty nestotožnia so 7. rámcovým programom. Chcem sa vám veľmi srdečne poďakovať, pán generálny riaditeľ, za presné zodpovedanie rôznych otázok. A teraz iba stručne poviem, že určite sa budeme ešte spolu rozprávať, pretože je to veľmi dôležitá úloha pre náš výbor. Jednak je to otázka 7. rámcového programu, ale aj otázka toho, ako to bude ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie a vážení kolegovia a kolegyne, dáme si minútku pauzu, pretože tu máme ďalšieho rečníka, takže vymeníme rečníkov a za minútku pokračujeme. It's so complicated. Vážení kolegovia a kolegyne, teraz tu smiem medzi nami privítať v tomto legislatívnom období poprvý raz pána Lorda Johna Moga, ktorý je predsedom Európskej regulačnej skupiny pre elektrínu a plyn. My sme v poslednom volebnom období boli často v kontakte, viedli sme často veľmi náročné rozpravy a som veľmi rád, že vás tu môžem znova privítať a požiadať, aby ste nám predniesli vaše informácie a potom, vážení kolegovia, vás zase požiadam o otázky. Nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, chcem sa vám poďakovať za príležitosť prehovoriť tu tak skoro v novom volebnom období. Budem stručný. V prvom rade chcem privítať tých starých členov, ktorí sú tu zás, ale aj nových členov za vynikajúcu podporu. A naozaj používam to slovo vynikajúcou za schválne, teda vynikajúcu podporu pri schváľovaní štvrtého balíka. A myslím si, že sme mali veľmi úzkú spoluprácu so spravodajcami, mali sme taktiež veľmi úzkú spoluprácu s regulačnými orgánmi, ktorí mohli poskytovať nezávislé rady, ale takisto aj naše stanovisko, pokiaľ ide o vypracovanie balíka. Myslím si, že Celý tento proces ukázal aj otvorenosť regulačných orgánov, ktorých budeme aj nadalej informovať o práci vášho výboru. Prejavilo sa to napríklad v dôraze, ktorý sme kládli na povinnosť regulačných orgánov zodpovedať sa. Keďže mali väčšie právomoci a väčšiu nezávislosť, nemohli sa vymýkať spod kontroly nikoho, kto bol vyššie nad nimi. Predovšetkým to boli teda vlády. Vlády poskytli väčšiu nezávislosť regulačným orgánom, ale na druhej strane museli žiadať aj väčšiu kontrolu. A tento aspekt sme zdôraznili, pretože bol veľmi užitočný. Ďalší aspekt, ktorého by som sa chcel dotknúť, sú spotrebiteľské opatrenia, na ktoré parlament kladol veľmi silný dôraz. Myslím si, že sme tu dosiahli eh, veľmi dobré výsledky, hlavne na malobchodných trhoch boli sme divákmi spolurozhodovacieho procesu a boli by sme dosť lepší výsledok v rozhodnutí Marony. pretože sme takto mohli dať väčšie právomoci novým agentúram. To bol prvý aspekt. A druhý aspekt sa týka veľmi dôležitého procesu. Máme nejakých 18 mesiacov po schválení balíka a po implementácii alebo začiatku implementácie. Bude to veľmi dôležité obdobie. Bude veľmi dôležité, aby členovia výboru sa postarali o to, že regulačné orgány naozaj budú mať tú väčšiu nezávislosť, väčšie právomoci, ktoré dali národným regulačným orgánom. Oni sami sa budú musieť pripraviť na vytvorenie novej agentúry. Budeme musieť nájsť riaditeľa, je aj inzerát v tlači práve na miesto tohto riaditeľa, ak máte o to záujem. Pracovnú náplň tohto nového riaditeľa budeme musieť veľmi pozorne pripraviť. A čo robíme my ako regulačné orgány? Musím povedať, že spolupracujeme v rámci SERu a RG. A musím povedať, že v prvom rade e, pripravíme zriadenie agentúry. Táto agentúra potrebuje sídlo. Rada o tom rozhodne, dúfajme, v decembri. Potom budeme hľadať riaditeľa, potom budeme robiť nábor, no a potom e, sa budeme starať o štruktúru. Táto štruktúra bude pozostávať z správnej rady, tam budú predstavitelia parlamentu a komisie, potom tam budeme potrebovať radu, správnu radu regulačných orgánov. Budú tam teda aj noví členovia, bude tam odvolací orgán, ale jednoducho dúfam, že v marci sa nám podarí vytvoriť túto správnu radu a výbor regulačných orgánov aby sme boli pripravení. Využívame toto medzi obdobie na to, aby sme stanovili rokovací poriadok. Možno vám to prípada veľmi byrokratické, ale je to naozaj veľmi dôležité pre efektívnosť fungovania agentúry. V rámci pravidel, ktoré boli stanovené v legislatíve, si musíme povedať, ako sa bude hlasovať, musíme si povedať, kto bude predsedom, kto bude podpredsedom, kto bude mať aké právomoci, kedy ich bude uplatňovať. A musíme mať na pamäti, že toto všetko bude fungovať, až keď zriadíme agentúru a dúfajme, že to bude v marci. A v marci snáď začne agentúra hneď aj pracovať. Taktiež pracujeme na veľmi dôležitom nástroji a to je spolupráca medzi národnými regulačnými orgánmi národné regulačné orgány získali v rámci transpozície väčšie právomoci a väčšiu samostatnosť. V mnohých krajinách nedojde k veľkému rozdielu, hovorím za svoju krajinu. Ale v iných krajinách, kde regulačné orgány boli takmer súčasťou ministerstva, pod ktoré spadajú, tieto regulačné orgány sa osamostatňujú od týchto ministerstiev a dostávajú skutočné právomoci, ak je tam tá správna legislatíva ktorá sa bude implementovať. Musíme sa postarať aj o to, aby sme nestratili v rámci tejto fragmentácie. Agentúra tu bude veľmi dôležitá pri zabezpečovaní koordinovaného prístupu. Kodexy a pravidla a predpisy, ktoré budú stanovené v legislatívach, budú tvoriť to najdôležitejšie. Prečo bude, budú najdôležitejšie? Pretože vy ich potrebujete mať, aby vaši operátori subjekty, orgány presne vedeli, čo majú robiť v prípade havarijného stavu alebo v rámci spolupráce. Teraz sa momentálne podielame na pilotných projektoch, jeden pre elektrínu a druhý pre plyn. A máme tu tieto organizácie, s ktorými spolupracujeme, aby sme zistili, ako ten proces bude ďalej postupovať v budúcnosti. Takýmto spôsobom odhalíme to optimálne riešenie. Nie je to jednoduché. Väčšina pravidiel sa bude stanovovať legislatívne, to znamená, že v rámci tohto obdobia si budeme musieť stanoviť legislatívu preto, ako bude celá Európa pracovať v tejto oblasti. Otázky, ktoré zaujímajú parlament najviac, sú otázky týkajúce sa spotrebiteľov. Myslím si, že parlament hovoril o význame bezpečnosti dodávok, o konkurencii schopnosti dodávok a o konkurencie schopnosti maloobchodného trhu. Som veľmi rád, že parlament s komisiou úzko spolupracoval a priniesol veľké výsledky. Minulý týždeň sa konalo Londýnske fórum a tam sa hovorilo o viacerých záležitostiach, ktoré boli veľmi presné a ktoré sa týkali nás, aj vás, ako spotrebiteľov. Išlo tam predovšetkým o faktúry, o, to, nakoľko zložité alebo zrozumiteľné sú faktúry. Išlo tam aj o sťažnosti a reklamácie na faktúry. Išlo tam o zadefinovanie citlivých alebo zraniteľných spotrebiteľov, pretože viaceré krajiny nemajú pojem zraniteľných spotrebiteľov. Myslím si, že takto sme sa už dostali do o mnoho širšieho spektra, než si vyžaduje samotná legislatíva. Pán predseda, ja viem, že nemáme veľa času, takže pokúsim sa ukončiť svoju prezentáciu tým, že spomeniem možno jednu, dve oblasti, ktoré sú pre mňa mimoriadne dôležité. V prvom rade ide o vymáhanie realizácie. Na národnej úrovni budú mať regulačné orgány väčšie právomoci, väčšie zodpovednosti a budú musieť mať aj prostriedky na to, aby vymáhali plnenie predpisov, ktoré sa zavedú. Na celoeurópskej úrovni tu nie sú takéto právomoci. Samozrejme, na európskej úrovni tieto orgány môžu vyvíjať vplyv a práve spolupráca komisie s parlamentom preukáže, že tu dokážeme vytvoriť pravidlá a predpisy, ktoré nám pomôžu pracovať na celoeurópskej úrovni. Celé roky sme sa snažili zabezpečiť, aby ľudia, ktorých sa toto týka, boli naozaj aj zapojení do konzultačného procesu. My sme pripravili návrhy, ktoré by mali byť ľahko zrozumiteľné pre spotrebiteľov a naďalej pracujeme v tejto oblasti tak, aby sme naozaj dosiahli veci, ktoré budú dobre fungovať. Po tretie, sú tu mnohé veci, ktoré sa objavuje v oblasti vedy a výskumu. Ja som počula predrečníka a musím povedať, že nespomenul jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre nás a to sú uh, smart grids alebo siete, kde sa budú investovať veľké finančné prostriedky v celej Európskej únii, tak aby sa dosiahla efektívna, účinná prevádzka a aby sme zabezpečili bezpečnosť dodávok. To znamená, že to si bude vyžadovať veľmi veľa vedy a výskumu a to podporujeme. No a nakoniec by som chcel povedať, že Európa nie je ostrov. Možno je to pre niekoho udivujúce, ale Európa sa musí pozrieť na to, čo sa deje inde. My sme v posledných rokoch uznali ako regulačné orgány, že to, čo bolo v minulosti uzavretým systémom, ten svet sa už zmenil. Máme tu obnoviteľné zdroje energie, ale napriek tomu vždy budeme závislí od našich susedov a od bezpečnosti dodávok. No a nakoniec tie problémy, ktorým čelíme, nie sú iba európske problémy. Máme tu problémy, e, ktoré sa týkajú klimatických zmien a problémy, ktoré sa týkajú zásob zemného plynu. To znamená, že my sa snažíme dívať aj za hranice Európskej únie, pozrieť sa na to, ako to funguje inde a kde sa objavujú nejaké problémy. Uh, Chcel by som teraz si urobiť trošku reklamu. 19. oktobra v Atenách sa uskutoční celosvetové fórum regulačných energetických orgánov. A tu sa bude hovoriť o celej škále problémov a otázok, ktoré podľa nás budú musieť byť vyriešené na národnej a medzinárodnej úrovni. My máme veľmi dobré vzťahy, dlhodobé vzťahy s americkými organizáciami, so stredomorskými organizáciami juho, východoeurópskymi a dokonca aj s ruskými organizáciami. A my sa snažíme teda pozrieť ešte ďalej. No a pán predseda, myslím, že to by stačilo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod a za pripomenutie toho všetkého, čo sa nám už podarilo urobiť a toho, čo pred nami ešte stojí v nasledujúcich mesiacoch. Takže teraz vy máte príležitosť pýtať sa alebo prísť s pripomienkami. Nech sa páči, máte slovo. Tam vzadu neviem prečítať meno, ale dávam vám hneď slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Eh, Regulačné úrady v rámci kooperácie spolupracujú tak s dodávateľmi médií, energií, ako aj s odberateľmi. Z odberateľov priemyselné podniky sú zrejme taká tá e, silnejšia skupina. Na druhej strane verejnosť je zriedka kedy dobre zastúpená a zriedka kedy má dostatok, povedal by som, vplyvných organizácií, ktoré sú schopné efektívne rokovať s regulačnými úradmi. Chcel by som sa opýtať na vašu skúsenosť, ako v rámci Európskej únie vy vnímate zastúpenie eh, verejnosti, širokej verejnosti občanov eh, pri riešení problémov v rámci regulácií médií. Ďakujem pekne. Ak súhlasíte, môžete okamžite odpovedať, pretože tu nevidím žiadne ďalšie otázky a možno vzniknú nejaké ďalšie otázky časom. Takže nech sa páči. Um, ja som počul teda to slovo preložené ako média a ja viem, že ste mali na mysli média ako na a elektrínu, ale snáď budem odpovedať správne. Hovoríme tu o energetike, samozrejme. Musím povedať, že energetika je veľmi zložitá oblasť a musíme nejakým zrozumiteľným spôsobom informovať neexpertov, ako to bude fungovať. A ja hovorím za neexpertov, za laikov a musím hovoriť, že je to naozaj veľmi ťažké. Máme veľmi dobrú a prístupnú internetovú stránku, ktorá umožňuje ľuďom používať ju veľmi ľahkým spôsobom, ale stále si to vyžaduje veľké úsilie, musím sa priznať. Ale na druhej strane e, sa musíme postarať o to, aby ten konzultačný proces naozaj prebiehal tak, ako mal. My veríme tomu konzultačnému procesu, ale to ešte neznamená, že sa snažíme zamerať iba na konkrétny segment. Jedna z vecí, ktorú sme chceli naozaj urobiť, je vypracovať alebo podporiť e, túto spoluprácu s prevádzkovateľmi transmisných systémov, ale aj so spotrebiteľmi. Spotrebiteľské orgány v Európe, aj národné spotrebiteľské orgány uh, vieme, že už organizovali druhé výročné stretnutie fóra a my vieme, akú dôležitú úlohu hrajú spotrebitelia, ako môžu využiť tie informácie, ktoré majú a čo si naozaj myslia. My, si, my to už teraz vieme. A po tretie, musím povedať, že teraz v mojej krajine používame rôzne skupiny, panely, ktoré majú 100 členov sú tam odborníci zo strany spotrebiteľov a tí sa snažia pomáhať spotrebiteľom pochopiť tieto zložité záležitosti. Ja som strávil celé roky túto Bruseli tým, že som sa snažil vysvetľovať tie zložité technické záležitosti. A často mi hovorili odborníci, že je to veľmi ťažké pre obyčajných ľudí, aby to pochopili. Ale myslím si, že my to musíme zabaliť a prezentovať tak, aby to ľudia pochopili, aby to obyčajní spotrebitelia pochopili. A to je moja posledná pripomienka. V konečnom dôsledku konzultácie o konkrétnych prístupoch a politických oblastiach, teda oblastiach politiky, sú veľmi dôležité. Ak máme účty, to je niečo, čo sa všetkých týka. Ak máme možnosť podať reklamáciu. To je tiež niečo, čo sa na všetkých týka. Potrebujeme vedieť, či krajina podporuje zraniteľných spotrebiteľov. Jednoducho to sú spotrebitelia, ktorí sú chudobní a majú problémy platiť tieto účty. Jednoducho musíme týmto ľuďom pomôcť a domnievam sa, že konzultačný proces, ktorý funguje úspešne celé roky u nás a ktorý jasne poukazuje na to, ako to funguje, je niečo, čo by nám veľmi pomohlo a aj vo všetkých európskych krajinách by to veľmi pomohlo, keby sme mali tento jasný konzultačný proces. Predseda, ďakujem veľmi pekne, pán kolega Thompson. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, mám tu iba malú otázku. Povedali ste, že medzi európskymi regulačnými orgánmi je vedomie, že závisíme od svojich susedov, pokiaľ ide o bezpečnosť getických dodávok. A vy sa snažíte dívať trošku ďalej. Snažíte sa dívať za hranice Európskeho spoločenstva. Preto by som bola veľmi rada, keby ste o tom trošku viac hovorili. A keby ste nám povedali, či to nejako súvisí aj s juhovýchodnou dohodou, s juhovýchodnou Európou. Ďakujem pekne, pani Tomson, za otázku. Áno, mám určitú vedomosť o európskych dohodách, ale len mierne. Čiže ak by sme chceli riešiť problémy tu interne, tak z, zabezpečenie dodávok je veľkým problémom, osobitne keď sa dívame mimo EÚ a e, z rozvoj produkcie a využitie dodateľných zdrojov, ako napríklad využitie veternej energie a podobne, sa, sa stále viac a viac stávajú um, súčasťou nielen environmentálnej, ale energetickej politiky EÚ. A jedna vec, ktorá je kritická pre nás, aby sme urobili, že maximalizujeme výmoznosť zdrojov, obnoviteľných zdrojov v Európe. To je výzva pre krajiny, aj pre regióny, aj pre celú Európu. Takže zabezpečiť e, to, aby, to, aby sa dostali tie, tá, tá vyrobená energia do siete. To je takisto e, súčasťou výzvy za bezpečnosti dodávok. A potom po druhé, naozaj bola Európa trošku opatrná. ak môžem uvieť svoj vlastný príklad, keď som prišiel ja do e, regulačného úradu a mal som svoju prvú e, obavu z hľadiska zásobovania v zime v jednej otázke a možno som sa naivne spolu opýtal, že čo sa vlastne deje na kontinente, teda ja ako angličan, a sme videli len malé články, e, že aké problémy sú napríklad vo, v, na kontinente, teda v Nemecku alebo vo Francúzsku. A toto sa už radikálne mení a to sa nadiaľ bude musieť radič, viac meniť, e, aby to bolo verejne známe, aby komisia bude to podporovať, aby sme mali integrovaný systém týchto všetkých informácií. Takže verím, že máme v Európe dobrý základ, aby aby sme natoľko neboli závislí od e, vonkajška. E, problém e, ukrajinsko-ruský minulú zimu naďalej vyvoláva obavy, ale znamená, že naozaj závisíme od toho, ako dopadne roz, dialog Európskej komisie s ruskými orgánmi, tak aby, sme, aby nám jasne bolo, že či Gazprom splní či nesplní svoje úlohy v rámci harmonogramu a, a do akej miery ich e, bude komisia podporovať, o tom komisia bude rozhodovať. A e, takisto je potrebné zabezpečiť určité posúdenie tých ťažkostí a E, už bolo zavedené množstvo rôznych opatrení, tam sa zlepšila situácia, napríklad zámer je, že plyn pôjde iba jedným smerom, čiže niektoré krajiny by mohli napríklad robiť reverzný tok, aby napríklad to bolo dostupnejšie pre iné krajiny, napríklad ak by napríklad sa to súčasťou problému stalo Rakúsko, alebo obojsmerný tok Napríklad e, okrem ruských zásob máme aj norské zásoby pre Európu a Norsko je členom, aj keď e, nie je súčasťou regulačnej siete, ale je členom e, OGEGu a výrazne prispel našej rozprave alebo našom otázke riešeniu naš, týchto problémov. A súčasťou e, na, našej úlohy ako regulátorov je, aby ich informácie boli k dispozícii, aby boli zrozumiteľné, aby sa, dali, aby sa zhromažďovali, aby poskytnuté. A to vlastne je tiež úloha agentúry. Herzlichen Dank, kolege Ďakujem pekne teraz pán kolega Audi. Monsieur le Président, euh, merci euh, pour toutes ces explications qui sont. Je voudrais peut-être en étant reçu. Ďakujem pekne, pán predseda, za tieto veľmi zaujímavé informácie. Chcel by som sa spýtať eh, na Lorda Moga na otázku niečo, čo súvisí so sieťou, osobitne praktickou sieťou. Náš prístup bol, aby sa oddelili výrobcovia energie, elektriny od, od eh, distribútorov a v EÚ máme množstvo sietí, ktorých vlastníkmi sú rôzne štruktúry. Teda čo si vy myslíte o tom, ako vlastne funguje trhový princíp v týchto sektoroch a čo by mohla Európska únia z politického hľadiska urobiť preto, aby sa siete dostali do takého, by som povedal, nejakého európskeho e, orgánu, aby sme mali dôveru v to, že sa nedostanú napokon do, do rúk e, veľkých takých e, firiem, ako sú Gazprom a podobne, aby sme sa nestali rukojemníky takýchto firiem. Čiže ako vidíte budúcnosť toho, aby boli siete nezávislé od e, tých, tých producentov alebo všetkých tých, ktorí momentálne to držia v rukách. A potom druhá otázka eh, sa týka plynu. Čo si myslíte o iniciatíve komisie vytvoriť eh, firmu, ktorá by nakupovala plyn z Kaukazu? Takisto je tu aj návrh jedného členského štátu, to dokonca rozšíriť a mať e, tzv. európsky jednotný alebo spoločný nákupný orgán pre Európy, ktorý by zabezpečoval alebo zaručoval e, zásoby energií. Odi, e, Ďakujem pekne, pán Odi, za, túto otáz- za tieto otázky. Naozaj boli veľmi presné. I think with regard to the first, of course, the debate Myslím, čo sa týka prvej otázky, tá rozpráva v kontexte tretie, toho tretieho balíčka. Tá e, samozrejme nastaluje množstvo otázok, ktoré súviseli práve s unbundlingom a formát, alebo tu tej právnej formy vlastníctva zariadení. členské štáty e, si uvedomili, že aj počas lokovaní, že ich e, prístup v podstate e, často vlastne mal mal negatívny vplyv na členský štát, o ktoré sa jednalo. A férovo je povedať, že naše naše poradenstvo e, sa, ako by my sme si ustúpili od tých, e, od tých e, diskusí, nechceli sme, aby tieto diskusie boli spolitizované pretože v podstate sú to otázky, ktoré spadajú pod kompetencie členského štátu, tak my sme sa akože stiali z toho. Ale neusťahujem sa do odpovede okamžite, ale tá myšlienka mať nejaký taký európsky orgán, ktorý by takto nejako zhltol alebo pokrýval všetky siete, to už v podstate predstavuje možnosť alebo predstavu, že by musel mať tento orgán absolútnu dôveru trhov aj štátov, aby zabezpečil dostatok investícií do modernizácie, eh, do integrovaných sietí v najbližších eh, dvoch desiatkách rokov veľké množstvo e, informácií, aj moja organizácia takisto má údaje, ktoré budú oznámené na bližších týždňoch, e, ale sú tu aj iné údaje od e, iných konzultantov. A keď hovoríme o britskom trhu, je to trh asi 230 bilión, miliard, miliard eur Takže vy, viete si predstaviť, keď urobíte extrapoláciu tohto čísla na iný trh, e, viete si predstaviť, že to sú naozaj ohrob, ohromné investície. E, myslím, že komisia odhadovala, že pred pár rokmi, že to boli asi 3 bilióny in, v hodnote investícií. Takže naozaj to buď musel byť orgán, ktorý by naozaj mal veľmi vysokú dôveru členských štátov a občanov. Potom ďalšia vec je, že celá táto otázka dôveru k tretiemu balíku je práve v tom, spočíva práve v tých výhodách eh, liberálneho voľného trhu, eh, som bol strážcom trhu na, na domácom eh, tej úrovni, teraz na európskej úrovni a niekedy môže byť aj dobre mať určitú intervenciu do trhu, ale liberálne trhy majú tendenciu zabezpečiť vysokú mieru investícií a zabezpečenosť dodávok. Ja tu teraz nehovorím len o britských, ale aj o kontinentálnych trhoch. A po ďalšie, nie som si istý, že či tá hrozba toho Gazpromu, aj keď to história nepotvrdzuje, ale zase si nemyslíme, že by to Rusi nejako sa k tomu vracali a neustále využívali takúto hrozbu, ale určite, že to umožní to, aby v Európe sme mali racionálny prístup tejto otázke. Ale asi oni budú mať, ale ale keď vezmeme do úvahy, že veľké množstvo, tu vysoko investície, eh, a potom sú tu rôzne regióny v Európe. Je to ťažko, lebo to, že jednotlivé regióny sú veľmi rôzne. Napríklad Francúzsko je iné. E, v, napríklad vo Francúzsku je veľmi vysoký podiel e, jadrovej energie, dokonca vyváža túto energiu do, do, aj do mojej vlastnej krajiny. Ale bolo by treba tú Európu previesť eh, prostredníctvom adaptovania sa na, nových, eh, na nové trhové podmienky, aby sa využívali tie obnoviteľné zdroje, napojiť do siete veternú energiu, eh, zo Severného mora energiu a podobne. Toto všetko, keď, bude mať ľahký, keď to bude všetko ľahký mať prístup k sieťam, tak budú potom bezpečné tie siete, alebo bezpečnosť dodávok bude zabezpečená. Zajtra takisto máme jedno rokovanie a presne eh, o tomto budeme eh, diskutovať, či by sme nemali mať nejaký taký centrálny eh, orgán, ktorý by nakupoval plyn nejako centrálne, ale za túto otázku nemôžem povedať, zatiaľ sme ešte o tomto takto nerokovali. Ale ak sa to dostane ďalej do určitej miery spolupráce, ja myslím, že že ja, ja už asi veľmi dlho som v, v tejto hre a veľa vecí už poznám, ale viem si predstaviť, že keď chcete takúto mieru spolupráce, to vyžaduje do, do obrovské, obrovské úsilia, veľkú vôľu, takže ja mám trošku svoje pochybnosti. Ďakujem pekne teraz pani Riera Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vaše zaujímavé vysvetlenie Chcem využiť to, že ste teda tu a chcela by som sa spýtať jednu otázku, ktorá e, v súvislosti s mojou krajinou. Jedna z požiadaviek francúzskych regulačných orgánov je to, že ak napríklad, e, ak sa požiada 80 e, hovorím teda o plyne, ak sa požiada 80 e, kapacity juh-sever a potom 50 a 0 sever-juh, tak by som chcela vedieť, ako v regionálnom e, alebo teda či je to potvrdením, e, že e, teda tie regionálne záujmy prevládajú nad nadnárodnými záujmami a ako by sme teda mohli konať pri takýchto situáciách v budúcnosti. Ďakujem. Um, th- thank you very much, Mrs. Riera. Ďakujem pekne pani Riera Madula za túto otázku, pretože mi umožňuje e, povedať to, čo som už vlastne mal povedať vo svojom úvodnom slove. Európa ako spoločný energetický trh musí urobiť veľmi veľký krok, keď chce odísť od súčasnej fragmentovanej podoby. A parlament sa obával, keď e, sa tu objavila táto prvá regionálna iniciatíva. Obavy boli z toho, pretože oprávnenie e, namiesto toho, aby sme sa posúvali smerom k spoločnému trhu, máte viaceré regióny, by vlastne mohlo naďalej podporovať tú fragmentovanosť e, európskeho spoločného trhu. A my ako regulátori sme pred niekoľkými rokmi mali, videli, že keď sa urobí ten krok od tej, toho národného európskeho, k európskemu trhu, to bol už obrovský krok a myslím, že sa nám podarilo presvedčiť komisiu o tom, preto sme potom rozvinuli viacero regionálnych iniciatív, čo je vlastne vec, ktorú som mal už na začiatok povedať, pretože toto umožnilo regiónom niektoré boli veľmi úspešné, niektoré menej úspešné, niektoré v, s, s zapojením členského štátu, teda ich vládami, niektoré nie. A v ten pokrok v, v tom, aby sa dosiahla vyššia miera spolupráce, to naozaj závisí od toho, aká je tá efektívnosť toho vyvažovania trhu, toho spoločného trhu navzájom. A potom ešte ďalšiu vec, ktorú by som chcel uviezť eh, v, tom, tejto, v tomto kontexte, že mali sme takisto aj konferenciu, aj váš eh, člen vášho výboru sa jeden zúčastnil a hovorili sme o otázke, ktorá sa týkala osobitne Iberijského polostrova a južnej Európy a spolupráce v oblasti, v, práve v teritórii južnej Európy dúfam, že tam budú určité stimulujúce e, výzvy odtiaľ, ktoré by e, stimulovali e, komisiu, aby sa pozrela na tie regionálne iniciatívy, čo sa dá urobiť viac. A čo sa, dá, čo sa konkrétne týka otázky, je tu teraz nová smernica, alebo návrh novej smernice, ktorý bol teraz, ktorý teraz pripravila komisia týka sa toho, aby sme sa opäť pozreli na bezpečnosť dodávok. My takisto máme určité, sami určité výhrady z hľadiska fungovania týchto e, vecí, ale sú to základné princípy, to znamená, že musí byť všetko transparentné, musí byť princíp e, spolupráce, myslím, že aj členské štáty o to majú záujem, ale my musíme určiť, do akej miery alebo koľko dovolíme komisie zasahovať do toho systému. Verím, že to by bol už príspevok tým možno, že extrémnejším pozíciám, o ktorých ste hovorili vy. Potom je tu takisto ešte otázka rozhodnúť o tom, že či tá infraštruktúra, je, ktorá je potrebná na zabezpečenie tej bezpečnosti, o ktorú žiadate, či tá vyhovuje a je postačujúca, eh, či tie štandardy, ktoré sú potrebné na to, sú aj dosiahnuté a my ako regulátori budeme sa snažiť o to, aby sa to udialo tak, že sa pripravuje, e, pripraví analýza rizik, tak ako hovoril pán Audi, aby sa situácia, o ktorých on hovoril, sa minimalizovali. Nie som si istý, že či sa vaše e, otázky týkajú konkrétne vzťahu Francúzska a Španielska, kde už po mnohé roky sú problémy z hľadiska prepojenia týchto dvoch krajín. Samozrejme, že e, naivne som túto otázku položil, vedel, som, že kam smerujete, ale profesor Monty, bývalý komisár, myslím, že urobil dobrú prácu v tom, že e, posadil obe strany za stôl, na jednej strane francúzska strana, ktorej išlo o investície, aby E, chceli znížiť svoje dodávky na Iberický polostrov a na druhej strane e, Španielov, aby zabezpečili dostatok e, energie na svoj polostrov. A pán Monti urobil naozaj hodnotné príspevky k riešeniu tomuto naozaj vysokoproblematickému problému. Ďakujem srdečne za vysvetlenia a informácie. Takisto vám ďakujem za vaše otázky. Sú tu nejaké ďalšie otázky? Chce niekto ešte niečo objasniť, vysvetliť? Ak nie, tak môžeme ukončiť tento bod programu. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať, Lord Mock, za čas, aj za vaše odpovede, za informácie, ktoré ste poskytli. Určite v priebehu nasledujúcich mesiacov sa ešte stretneme pretože ešte sme všetko nedoriešili, takže ďakujem vám, ďakujem aj vám. Toto zasadnutie končíme, to pokračuje zajtra a stretnutie koordinátorov začneme čo najrychlejšie, áno? Herzlichen Dank. Bitte sehr. Sie verstehen Deutsch, ne? Ah, nein. Sie hören immer zu. Ich habe eine Stunde gelernt.